oslavujeme Medzinárodný deň žien. Máme tomu prispôsobený aj program. Dnes do poludnia sa budeme venovať dvom rozprávam, ktoré sa týkajú situácie žien a potom vystúpi vysoký komisár OSN pre utečencov.